od GUE NGL skupiny nomináciu na členstvo vo výbore. Táto nominácia bude zaznamenaná v zápisnici dnešného zasadnutia. Ak nie sú žiadne pripomienky, dokedy sa príjme táto zápisnica, tak táto nominácia bude akceptovaná. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme k prvému.